Ďakujem všetkým za váš záujem a za vašu podporu pre tento náš spoločný cieľ. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pani komisárka. Dostali sme 7 návrhov uznesenia. Teraz je rozpráva ukončená a prejdeme k hlasovaniu. Pani Gomeš, pred hlasovaním k Indonézii vám dám slovo. Ďalším bodom na programe je hlasovanie o šiestich návrhoch uznesenia k Demokratickej republike Kongo. Budeme hlasovať o spoločnom návrhu uznesenia. Pozmiaci návrh 1. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Tento návrh bol zamietnutý. taktiež spoločný návrh uznesenia. Teraz hlasujeme o ňom, kto je za, proti, zdržali sa. Schválené. Zdá sa, že došlo k administratívnej chybe vo veci zoznamu rečníkov v, vo veci návrhu uznesenia k Indonézii a preto mimoriadne dávam slovo pani Gomeš na jednu minútu. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsedajúca. Ja som žila v Indonézii a milujem Indonéziu. Veľmi dobre viem o významnom pokroku, ktorý zaznamenala táto krajina od roku 99 vo veci demokracie, ľudských práv, politických a občianských slobod. Domnívam sa, že v Európe musíme e, tento pokrok oceniť a myslím, že to aj robíme v tomto uznesení. Musíme oceniť to, ako indonéska spoločnosť e, teraz je treťou e, najväčšou demokraciou aj najväčšou moslimskou krajinou vo svete a ako zlepšuje svoj profil vôbec demokracie, e, multikulturalizmu, pluralizmu a tak ďalej. E, preto e, je veľkou inšpiráciou pre celý svet. Myslím, tak ako Európa v Indonézii, tak ako v Európe, vidíme, že aj tam sú extremistické a fanatické sily. A to sa prejavuje aj v zločinoch proti Ahmadovcom a taktiež v udalostiach na Papue E, niektorých e, ľudí možno zvádzajú tieto extrémistické e, zmýšľania k tomu, aby podkopávali demokratické snahy. Preto je potrebné bojovať proti týmto snahám politicky a ideologicky a je potrebné, aby ich zločiny boli exemplárne potrestané. Vyzývam indonésku vládu, aby urobila všetko, čo je v jej silách, aby si prečítala toto uznesenie a aby podporila obete, aby prejavila takto solidaritu a podporu všetkým tých odvážnym ľuďom v indonéskej spoločnosti, vo vláde, v parlamente, v médiách, v súdnictve, ktorí bojujú proti diskriminácii a proti bezstretnosti. Ja mám priateľku, veľmi dobrú priateľku, ktorá je eh, vdovou po takomto aktivistovi a za túto vraždu ktoré sa stala obeťou, ešte stále nebol nikto potrestaný. Teraz budem hlasovať o návrhu znesenia. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Teraz prejdeme k hlasovaniu o šiestich návrhu uznesenia k Indii. Najskôr budeme hlasovať o návrhu uznesenia skupiny EFD. Kto je za? proti, zdržali sa, zamietnuté. Teraz spoločný návrh uznesenia, kto je za, pardon, prepáčte, najskôr pozmiaci návrh číslo 2, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmiaci návrh 1, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Teraz spoločný návrh uznesenia. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Schválené. Zápisnica dnešnej schôdze bude predložená parlamentu na schválenie v úvode ďalšej schôdze a ak nebudú žiadne námietky, posunieme schválené uznesenia z dnešnej schôdze príslušným relevantným orgánom a osobám uvedeným v týchto uzneseniach. E, táto schôdze Európskeho parlamentu je